súhlase s, s frakciami navrhujem na zajtra zmenu programu na zajtra na štvrtok a síce mimoriadná rozpráva k trestu smrti v Indonézii bez usnesenia. Zajtra popoludní to bude prvý bod programu. Po vyhlásení bude e, vyjadrenie predsedov politických skupín a hlasovať o naliavých otázkach sa bude od 16.30. Sú nejaké výhrady? Nie sú. Takže takto je program pozmenený.